Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats, please? Dámy a páni, usadte sa. Otváram popoludnejšie zasadnutie výboru eh, pre regionálny rozvoj. Prvý bod na programe je výmena názorov s pánom ministrom pre verejnú správu z predsedníctva Rady Európskej únie. Budeme hovoriť o prioritách estonského predsedníctva. A teraz poviem niečo viac o estonskom predsedníctve, ale minister vám určite o tom povie viac. Chcem vám pripomenúť, že normálna prax vo výbore REGI je, že najprv dostane priestor minister na prezentáciu, potom dostanú priestor poslanci výboru REGI, začíname koordinátormi, potom budú otázky a pán minister bude mať šancu odpovedať, príležitosť odpovedať. Vážený pán minister, za estonské predsedníctvo rady, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Európsky parlament pozval v osobe predsedničky výboru REGI. Má na toto vypočutie, na, to, na toto prezentovanie priorít prvého estonského predsedníctva Rady Európskej únie. Ak mi umožníte, začať. Začala by som všeobecnými prioritami predsedníctva a potom prejdem na dve témy, ktoré sú mimoriadne dôležité pre tento výbor. Hlavnou témou estonského predsedníctva v súlade s bratislavským dokumentom Roadmap a rímským vyhlásením budú štyri a budú to aj také zásady štyri, ktoré, ktorými sa budeme riadiť. Otvorený, otvorená inovatívna európska ekonomika je prvou takouto zásadou. EÚ je viac než len hospodárstvo, ale silné a inovatívne hospodárstvo v Únii nám umožňuje zabezpečiť mier, bezpečie a dobrú pohodu. Interný trh Európskej únie zoskupuje 500 miliónov spotrebiteľov. To je najväčší výdobytok, z ktorého máme osoch všetci. Firmy sú uholnými kameňmi hospodárstva, ale môžu úspešne fungovať len vtedy, keď majú zabezpečené dobré prostredie, jednoduché, predvídateľné a podporujúce. Prístup k úverom, prístup k financovaniu je tiež veľmi dôležitý, najmä pre malé a stredné podniky. A veľmi často práve tieto e, majú ťažkosti pri získavaní úverov. Druhou prioritou nášho predsedníctva je bezpečná Európa. Európska únia bola vytvorená pred 60 rokmi ako projekt mieru a dnes bezpečie a bezpečnosť Európy opäť dominujú náš, nášmu programu. Žiadna krajina sama o sebe nedokáže vyriešiť problémy, ktoré spôsobila migračná kríza. Aby bolo možné byť úspešní, my musíme spolupracovať. Prostredie, v ktorom žijeme, musí odrážať naše záujmy. Externá hranica musí byť zabezpečená, dobre manažovaná a riadená, aby bolo naše bezpečie e, garantované a takisto sloboda pohybu v rámci Európskej únie. Interoperabilita a kvalita informačných systémov majú mimoriadnu dôležitosť. vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, treťou zásadou Európskeho predsedníctva, o ktorou, o ktorú sa bude opierať, je digitálna Európa a voľný pohyb dát. Máme rozsiahly digitálny program, ktorý je životne dôležitý pre budúcnosť Európy. Je to niečo typicky estonské, ktoré prinášame do predsedníctva Rady Európskej únie. Pre nás je to prierezová téma, ktorá je dôležitá v každom jednom rezorte, v každej jednej oblasti. Náš digitálny program e, má ako ústredný bod balíček digitálnych záležitostí a tento balíček nám umožní e-commerce, elektronické obchodovanie a cezhraničné služby na, na sieťach, elektronických sieťach. Všetko, čo budeme riešiť počas predsedníctva. Na to sa budeme pozerať cez digitálne riešenia, pretože digitálnym spôsobom sa dajú veci urobiť lepšie a inteligentnejšie takmer v každej oblasti. E, štvrtou prioritou estonského predsedníctva je um, inkluzívna a trvalo udržateľná Európa. Je nemožné zoradiť tieto štyri priority do poradia dôležitosti, ale Inkluzívna, všezahrňajúca a trvalo držateľná Európa je téma, ktorá beží naprieč všetkými našimi aktivitami aj digitálnym svetom, aj hospodárstvom a je to v záujme všetkých našich občanov. Ctené poslankyne, poslanci, dúfam, že sa mi podarilo v stručnosti zosumarizovať hlavné prvky nášho predsedníctva a jeho programu. Isté, chápem, že vy, ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, si môžete v tomto bode položiť otázku. A čo európska politika súdržnosti? Treba mať na mysli, že politika súdržnosti je prierezovou témou a prispieva k mnohým európskym cieľom, k ich plneniu. Politika súdržnosti je predovšetkým cieľom podporujúcim hospodársky rast v našich krajinách a v našich regiónoch a redukujúca rozdiely na úrovni rozvoja. Zároveň je prepojená s rovnakými príležitostiami a trvalou udržateľnosťou. Politika súdržnosti prispieva k podpore informačnej spoločnosti, e, digitalizácia a i riešenia nám pomáhajú implementovať politiku súdržnosti efektívnejšie a zviditeľniť ju. Iste vidíte, že politika súdržnosti je prepojená s niekoľkými nášmi prioritami. Politika súdržnosti zohrala dôležitú úlohu pri rozvoji estonského hospodárstva a pri štrukturálnych reformách, ktoré sa vykonali podpora politiky súdržnosti bola dôležitá pre Estonsko, keď sme sa zotavovali z hospodárskej a finančnej krízy. Verím, že Estonsko je dobrým príkladom toho, ako politika súdržnosti spolu so zdravou hospodárskou politikou môže viesť k úspešnej konvergencii. Ctené poslankyni, poslanci, máme dve širšie priority v oblasti koheznej politiky, politiky súdržnosti. Radi by sme postupovali ďalej a posunuli sa na vyššiu úroveň v diskusiách o zjednodušovaní, efektívnosti a budúcnosti súdržnej politiky súdržnosti. Naše predsedníctvo nám poskytuje príležitosť hovoriť o pridanej hodnote politike súdrž- politiky súdržnosti a prichádzame v čase, keď sa všetky oči upierajú do budúcnosti predchádzajúce predsedníctva Európskej Rady Európskej únie už začali diskusie o budúcnosti a my na ne nadviažeme. Európsky parlament a vy poslanci tiež uvažujete o tejto téme. Sme si toho vedomi a otvorení vašim námetom. Komisia vydala diskusný dokument o budúcnosti Európskej únie a tieto dokumenty na diskusiu a vyhlásenia k inteligentnej špecializácii, e, cezhraničnej komunikácii a k naj, o najvzdialenejších regiónoch. A ešte veľmi dôležité, siedma správa o súdržnej politike. Všetky tieto témy a dokumenty súvisia. Musíme sa postaviť výzvam, ktorým čelia členské štáty a regióny. Zároveň však treba hovoriť o tom, čo je blízke občanom. Politika, ktorá sa implementuje na lokálnej úrovni, ale dopad ktorej je paneurópsky. Toto všetko je súdržná politika súdržnosti. V budúcnosti efektívna politika súdržnosti musí mať jasné ciele, rozumné a transparentné pravidlá a nesmie byť preťažená byrokraciou, papierovaním takáto politika súdržnosti bude niečím, za čo sa postavíme, za čo zabojujeme. Tak za takúto politiku súdržnosti, pretože takáto je dôležitá pre občanov. Rád by som povedal i to, že včera odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie pravidel už uzrali svetlo sveta, boli publikované Čakali sme na tieto zjednodušujúce pravidlá, pretože je to oblasť, kde treba sa niekam posunúť. Posunúť ďalej, pretože vznikajú spoločné záujmy a je tu aj spoločná vôľa členských štátov, komisie a parlamentu a rady dosiahnuť výsledky v tejto oblasti. A preto diskusie o politike súdržnosti sa musia dostať na tie úrovne, z, ktorej sa, z ktorých sa im dá pomôcť. Témy, ktoré súvisia s politikou súdržnosti, sa pretraktovali v novembri na JHA Rade pre vnútro justice, záležitosti spravodlivosti. A táto rada e, sa bude opäť venovať politike súdržnosti, najmä implementácii a efektivite. Bude sa vyhodnocovať, ako to vyzeralo so súdrž- politikou súdržnosti doteraz a ako to vyzerá s jej budúcnosťou. Takéto diskusie budú v septembri a v oktobri na rade JHA a budú aj stretnutia pre e, príslušné riaditeľstva, ktoré súvisia e, s týmito témami a budeme hodnotiť výdobytky v územnom plánovaní, ktoré sú súčasťou politiky súdržnosti. Omnibus, nariadenie Omnibus si už výbor Regi prediskutoval a takisto ste predložili vaše stanoviska. Vďaka práci, ktoré odviedlo maltské predsedníctvo, sme dosiahli fázu v tomto procese, kedy môžeme začať rokovať eh, s parlamentom už na začiatku nášho predsedníctva o tejto téme Omnibus. Treba eh, pripustiť, že je to veľmi rozsiahla tematika a východisko v oblasti koheznej politiky je priaznivé, pretože zjednodušenie všetkých pravidel je v záujme všetkých. A to je evidentné aj z reakcií Rady i parlamentu na túto tému. reakcie na pôvodný návrh komisie a takisto pozbudzujúce diskusie, ktoré hľadia do budúcnosti. Naozaj sa tešíme na rýchle napredovanie v tejto oblasti a na to, akú dôležitosť to má pre beneficientov. Realizácia politiky súdržnosti v praxi by mala byť pre nich jednoduchšia a flexibilnejšia. Okrem týchto dvoch priorít by som rád povedal, že by sme alokovali prostriedky z Fondu Solidarity aktivity, aby sme uľahčili Taliansku, ktoré bolo postihnuté veľkým zemetrasením a urychlíme rozhodnutie o tejto veci v Rade. Záverom, urobíme maximum, aby sme informovali občanov o tom, ako vyzerá kohezná politika, čo dosiahla. A som veľmi rád, že viac ako 80 estonských výrobcov sú vďační za podporu, ktorú EÚ dala Estonsku v tej, tomto rámci. My veríme, že táto podpora pozitívne ovplyvnila našu krajinu, Estonsko a náš hospodársky rozvoj. Sú to vynikajúce výsledky. Medzi iným všetci pasažieri, ktorí prichádzajú do Estonska cez e, letisko Tallinn a ktorí budú prichádzať počas predsedníctva, budú vidieť e, vystavené výdobytky koheznej politiky, budú výstavy. Príďte sa pozrieť sami do Talinu. Ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, politika súdržnosti, ktorá zastupuje európske hodnoty a reprezentuje ich, je pridanou hodnotou. Je v záujme nás všetkých a vážime si spoluprácu s Európskym parlamentom. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám, pán minister, hovorí pani predsednička. Dúfam, že budeme mať šancu tie výstavy na letisku v Taline vidieť, ale teraz začneme rozpravu. Poprosím o otázky a námety zo strany koordinátorov. Začneme pánom Van Nistelrooy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, za udelenie slova. Vypočul som si s veľkým záujmom úvodné predstavenie cieľov. Myslím si, že veľmi dobre to rezonuje s imidžom z Estonska. Takže celkom dobre sa to číta. Text programu mohol by som možno nahlas prečítať, čo sa tam píše o politike súdržnosti. Sú tu veľmi pozitívne myšlienky. Hovorí sa tu, že potrebujeme rozpravy ku koheznej politike. V angličtine sa hovorí taking into account long-term development needs of the European Union, čiže berúc do úvahy dlhodobé ciele EÚ. A to udávate ako dôvody na podporu silnej politiky súdržnosti. Je to veľmi jasne povedané a my podporujeme takéto jasné slova. Keď však sa začítam do textu, začnem ho analyzovať, a ešte chcem sa odvolať na pozvanie do Talinu. Kde je to jadro? Kde sú vlastne tie aktivity samotné? O čo tu vlastne ide? Predchádzajúce predsedníctvo Malcké. Európsky parlament bol úzko zainteresovaný do rozpráv a myslím, že v rade sa hovorilo, optimisticky o mnohých veciach, ale teraz prichádza čas pre nás, aby sme urobili ďalší krok. Hovoríte tu o zjednodušení. A ste zodpovední za Omnibus. Omnibus e, má tiež politické námety a navrhujete, že by ste to veľmi rýchlo počas prezidentstva uzavreli? Takže čo sa týka politík, dostaneme siedmu správu o koheznej politike a moja otázka znie, ako zabezpečiť, že aj Európsky parlament bude aktívne participovať. Je tu konferencia ministrov. Minimálne tam by nás mohli pozvať v súvislosti s predmetným dokumentom. Nevidím to tu napísané, možno ste to niekde inde napísali, alebo by ste nám mohli poslať jednoducho jasné pozvanie. Myslím si, že poslanci výboru pre regionálny rozvoj by mali možnosť poskytnúť e, svoj vstup na stretnutia rady, svoje námety. A takéto prípravy by nám pomohli potom podporiť e, text a mať hladké, spolu, hladkú spoluprácu, dobré vzťahy. Lenže to vyžaduje ochotu z oboch strán. Hovorili ste o vašich prioritách v oblasti digitálnej agendy. Aj Európsky parlament e, to vždy podporoval. Keď sa tak obzriem dozadu, mali sme nástroj Spájame Európu, Connecting Europe Facility, a komisia nás poprosila o schválenie 10 miliard v čase, keď bola pani Krus komisárkou, aby e, to rada zamietla. Parlament potom dal na číslo 2 v zozname priorit informačné technológie e, a digitálny komponent bol jednoducho na druhom mieste a teraz sa podpora zvyšila na 30 miliard. Takže sme trošku zabrali do pedálov, my, ale rada nás nepodporila. Ak sa chceme pohnúť spoločným cieľom, tak potrebujete našu podporu. Pani Westphal za socialistov a demokratov, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vítajte, vítajte na našom výbore, pán minister. Ja nie som síce koordinátorka, ale predsa len sa cítim utvrdená v tom, čo sme aj napísali v správe na tému politika súdržnosti. A veľká väčšina to aj odhlasovala v parlamente. Tu vyplýva niekoľko otázok. Vy už ste mnohé z toho spomenuli aj do budúcnosti, ale my máme aj niekoľko iných priorít a na, ne, na nich nás záleží. Vy ste to spomenuli, aj včera to bola e, téma pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Je to dôležité pre, práve pre občanov, pretože e, ich sa tie projekty priamo dotýkajú. A ešte jedna vec je pre nás dôležitá, trošku sa obávame, že sa to nezrealizuje. A síce, aby aj v budúcnosti boli podporované všetky regióny. Teda nielen tie najchudobnejšie, najslabšie, ale rovnako aj tie, ktorým sa, tera, ktorým sa teraz možno dobre darí, ktoré sú na tom teraz e, celkom dobre, sú aj nepredvídateľné. Udalosti viete to lepšie ako ja, poznáte to z vlastnej krajiny, sú situácie, pri ktorých je dôležité môcť zmeniť e, programy rýchlo a ľahko. Aj to je v správe z vlastnej iniciatívy. Elektronická súdržnosť. O tom ste už pár slov povedali. To je dôležité. E, Pokúsiť sa to nejako zosúľadiť v EÚ a ak to viem správne, tak e, vy už e, veľmi využívate digitálne možnosti. V iných krajinách je to ešte v zárodku a veľmi ťažkopádne. My ako Európsky parlament sme schválili správu z vlastnej iniciatívy. Ten obsah podľa mňa je veľmi dobrý a teraz naozaj treba vytvoriť front, tak aby aj v budúcnosti táto politika súdržnosti e, bola udržateľná a dostávala sa až k ľuďom. Teraz sa rozhoduje o budúcnosti Európy. Mnohé sa ale deje priamo v teréne, musia to občania cítiť, aby vedeli, čo pre nich Európa robí. Miltenburg. Ďakujem, pán Van Mintelburg. Ehm, euh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem sa vám poďakovať, pán minister, za to, čo ste povedali. Včera som sa mohol s vami zoznámiť a diskusia bola veľmi zaujímavá. Mám niekoľko otázok. Európsky parlament pripisuje veľkú, e, veľký význam tzv tzv. programu pre mesta Urban Agenda. E, zaujímavé je aj to, čo navrhuje komisia. Hovorila, hovorilo sa aj o úlohe Rady pre všeobecné záležitosti. E, máme teraz správu v polovici obdobia. Myslím, že práve Estonsko e, veľmi využíva partnerstva to by práve mohla byť táma, téma pre radu pre všeobecné, všeobecné záležitosti, alebo čo si o tom myslíte vy. A potom e, Rada ministrov sa určite zamyslí aj nad budúcnosťou politiky súdržnosti. Bude aj siedma správa o tejto politike. Tá sa tu tiež už nespomenula. Mňa by zaujímalo, aká je situácia vo vašej krajine, vo vzťahu s politikou súdržnosti, ako ju využívate, ako je to s digitálnou agendou čo by sa mohla Európa od vás naučiť. Nehovorím, že celý svet sa na vás pozera, každopádne EÚ áno. A potom je tu aj mm, súhrný návrh, tzv. návrh Omnibus. A ja vás vyzývam, aby ste sa pokusili posunúť vpred, pretože mm, sa tu očakávajú pokroky e, vo vzťahu so zjednodušeným, využíva- zjednodušeným využívaním európskych prostriedkov. Dúfam, že aj tu dosiahnete pokrok. A je to aj veľmi háklivá politická otázka, ale e, nebudeme sa jej môcť dlhodobo vyhýbať. To si na rade určite dobre uvedomujete. Takzvaná podmienečnosť makroekonomická, aj to je veľmi e, citlivá otázka aj na pôde Európskeho parlamentu. Ide o to vedieť, či sa má táto podmienečnosť posilniť, hlavne vzhľadom na krízu utečencov. Je to veľmi dôležitá otázka. Je to aj v návrhu Omnibus. Sú tam návrhy Európskej komisie a integrácia a príjmanie utečencov sa má vnímať ako e, prioritná investícia. Ako na to reagujete, ako by ste sa chceli posunúť vpred v tejto oblasti. Ja myslím, že by to všetko mohlo byť počas vášho predsedníctva minimálne začať na tieto témy diskutovať. Bude dôležité e, ďalej o tom hovoriť a ja vám preto želám úspešné predsedníctvo a ja vám dôverujem, tak ako moja skupina ALDE. Teraz mm, pán Omarži za GUE. Ďakujem, pani predsedajúca. <clears throat> Ďakujem za to, že ste prišli medzi náš pán minister e, na začiatku vášho predsedníctva. Predsedníctvo určite nebude ľahké, to treba povedať vzhľadom na súčasné ťažkosti a výzvy. Už ste ich spomenuli, migračná kríza, Brexit, neistota. Nebudem sa k tomu všetkému vracať. E, s mnohým sa už začalo. Týka sa to všetkých európskych politík, e, ktoré sa teraz e, revidujú a pracovať sa začalo aj na budúcom viacročnom finančnom rámci. Ide to ruka v ruke. K politike súdržnosti. Európska komisia e, načrtla 5 scenárov a z tých 5 e, 4 e, nie sú v prospech politiky súdržnosti podľa mňa. Zaujímal by ma váš názor Kladete si nejaké otázky alebo e, ste tým znepokojení? Tu v Európskom parlamente si mnohí robíme starosti o budúcnosť regionálnej politiky. Nielen e, z hľadiska rozpočtového, ale kvôli samotnému, samotnej podobe budúcej politiky súdržnosti. Aby som to zhrnul, my chceme zachovať ambicióznu regionálnu politiku, musí sa to odzrkadliť aj v rozpočte, ale táto politika by nemala byť nejako zdeformovaná. A podľa nás e, sú niektoré návrhy v súčasnosti na stole, ktoré práve túto politiku môžu zdeformovať. Takže by ma zaujímal váš názor. Je tu ten návrh e, zrušiť jednotlivé kategórie regionov a vo vzťahu s tou makroekonomickou podmienečnosťou teraz sa nevyhráža, ale skôr sa hovorí o e, bonusoch pre tie regióny, ktoré by e, kritériá rešpektovali. Podľa nás je to viac menej to isté a sme všeobecne a principiálne proti takejto makroekonomickej podmienečnosti, pretože to opäť deformuje politiku súdržnosti. A myslíme si, že táto politika nemá e, byť e, priamo napojená na európsky semester. Chcem e, zdôrazniť aj to, čo ste už spomenuli v kontexte digitálnej agendy. Áno, nové poznatkové hospodárstvo je zásadné pre EÚ a pre všetky európske regióny. E, vďaka pridanej hodnote e, a inováciám sa môžeme rozvíjať, ale práve veľké mesta a tie najatraktívnejšie regióny pre investície môžu najviac, e, alebo sú najviac schopné využiť e, práve tieto možnosti. Čo by sa dalo spraviť na to, aby tie najmenej rozvinuté regióny e, tiež mohli nastúpiť na tento vlak nového poznatkového hospodárstva, aby teda nezaznamenávali nejaké omeškanie. Je to veľká výzva. A som tiež rád, že ste zdôraznili oznámenie Európskej komisie. Očakávame ho počas vášho predsedníctva o tých e, najvzdialenejších regiónoch. Je to dôležité oznámenie, na ktoré sa e, tešíme. Minulý týždeň sme hlasovali práve za takéto e, najvzdialenejšie regióny v pléne a čakáme od vášho predsedníctva jednoznačnú podporu pre takéto veľmi vzdialené a menej rozvinuté regióny. Ďakujem, pani Vana. Ďakujem, vážený pán minister, ďakujem za to, že ste odprezentovali svoje priority, priority vášho predsedníctva, že ste tu aj pre naše otázky. Môžem sa pripojiť k tomu, čo ste povedali že je mimoriadne dôležitá politika súdržnosti všeobecne. Platilo to obzvlášť pre vašu krajinu po e, finančnej a ekonomickej krízy. Vyplýva to aj zo šiestej správy o súdržnosti, že v niektorých členských krajinách a regiónoch e, to práve boli e, takéto kohesné fondy, ktoré mohli e, pomôcť pri e, nedostatočných investíciách verejných. A to už povedali aj predrečníci, že potrebujeme silnú politiku súdržnosti tak aby sme stierali rozdiely v Európe medzi jednotlivými regiónmi. A ja mám možno niekoľko otázok. Napríklad budúci objem politik prvky súdržnosti a taktiež e, odzrkadlenie v rozpočte. Možno, že e, vy už začnete hovoriť o budúcom viacročnom finančnom rámci. Spomenuli ste to v rámci vášho pracovného programu a aj kolega Omar že to načrtol. Je to znepokojúce, keď sa pozrieme na e, neformálnu schôdzu e, ministrov pre regionálny e, rozvoj ešte počas malckého predsedníctva, kde z piatich scenárov je iba jeden scenár, ktorý sa zasadzuje za e, silnejšiu politiku súdržnosti v tých štyroch ostatných ide skôr o rozpočtové škrty. Takže ako vy vidíte situáciu na rade a taktiež trvania, trvania trvanie tohto obdobia, či e, ostaneme pri tých 7 rokoch, čo sa týka viacročného finančného rámca, alebo či sa prejde na 5, e, na postup 5 plus 5 rokov, čo by možno, že lepšie odzrkadlovalo politický cyklus pretože je to dĺžka trvania volebného obdobia Európskeho parlamentu. A potom súhrný návrh, návrh Omnibus, už sa začalo rokovanie, ako viete, náš výbor e, nielenže je skeptický, ale odmieta možnosť e, prostriedky zo štrukturálnych a kohezných fondov neobmedzene presúvať napríklad do EFSI, pretože tento fond má úplne iné ciele ako E, ciele politiky súdržnosti a išlo by teda o oslabenie a v najhoršom prípade zrušenie takéto politiku, politiky súdržnosti. Takže čo si o tom vymyslíte, to by ma zaujímalo. Opäť, aká je nálada na rade? A pripojem sa aj k otázke ohľadne uh, Urban Agenda. Koncom uh, novembra sa tý, bude uh, konať uh, fórum pre mesta aké, sú, e, aké budú závery e, rady e, v kontexte tejto a tohto programu pre mesta. Teraz pani Damato. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať tiež estonskému predsedníctvu v zastúpení ministra dnes na našom výbore. Je to 27 strán, ale iba na pár riadkoch na strane 10 sa uvádza politika súdržnosti. Žiaľ, my sme sa oboznámili e, s týmto vašim pracovným programom. My nechceme nejako prstom ukazovať na Estonsko, ale treba uznať, že ten rok, ktorý sa práve začal, je zásadný pre politiku súdržnosti po roku 2020, čo sa týka finančných prostriedkov. Som rada, že vaša krajina chce dokončiť e, rokovania o európskom prokurátorovi pretože je tu veľa cezhraničných e, e, deliktov a trestných činov a to ohrozuje viacero európskych politík ako takých. A preto sa možno, že e, občania stávajú trošku skeptickí k EÚ. A komisia v roku 2007 má pre, predložiť viacero správ v strede obdobia aj v prípade napríklad spoločnej polnosárskej politiky. Neviem, či by nebolo lepšie mať e, nejaký parlament na začiatku roku 2018, alebo možno, že lepšie na konci 2018, ale je to zatiaľ málo pravdepodobné. <clears throat> Vzhľadom na to, čo povedali komisár Oettinger a Kresu minulý týždeň. A estonské predsedníctvo by malo zohľadniť e, ťažkosti súvisiace s rozpočtom kvôli Brexitu, ale pamätať na stanovisko parlamentu. Mali by ste teda začať vyjednávať čo najrychlejšie, tak aby sa dalo dostatočne hovoriť o tom rozpočtovom rámci. Ďakujem pekne. Ešte zo pár rečníkov sa hlási o slovo. Pani Andersen, až potom pán minister dostane priestor na odpoveď. Uh, much, ďakujem pekne a ďakujem. A teda prepačte, že som prišla trošku neskôr. Uh, som ešte nejaké iné povinnosti. Včera som sa stretla eh, s zastupcom z stále zastúpenia vo vašej vláde, ktorý sa venuje téme Brexitu. Takisto som hovorila aj s ministrom, ktorý je zodpovedný za otázku spravodlivosti a preberali sme eh, aj tému zjednodušovania prístupu k európskym fondom, k eurofondom, čo je téma, o ktorej sa už dlho diskutuje a bolo by fajn konečne to vidieť aj v praxi, ak sa to jedného dňa podarí. Ale hlavne som chcela hovoriť, e, pýtať sa vás e, isté veci v súvislosti s Brexitom konkrétne, aké skúsenosti e, máte vy. Estonsko je malá krajina, Írsko, skáde pochádzam ja takisto, čiže máte tým spôsobom ťažite z tých eurofondov, takže my sme napríklad dostali 3,5 E, miliardy z tohto obdobia, teda sme čistí príjemcovia e, z eurofondov, ale Brexit je isté riziko e, voči tým, tomu pokroku, ktorý bol dosiahnutý v poslednom období na severe. A Estonsko pre vašho predsedníctva predkladám tiež budete máte nejaké témy, ktoré budete musieť riešiť v súvislosti s Brexitom. Určite si to uvedomujete a samozrejme vaše predsedníctvo nie je až také dlhé v tom zmysle, že tam je tá letná prestávka ako niektoré iné. A, a viem, že pán Barnier napríklad a ďalší s tými e, rokovaniami e, pokračujú, s rokovaniami s britskou vládou a tak ďalej. Takže otázka znie následovne. Vítame skutočnosť, že rada a tento parlament keď sa diskutovalo v rámci brexitových negociácií, tak e, chceli dodržať e, dohody, pokiaľ ide o tú dohodu z, z Dobrého piatka e, v súvislosti s írským mierovým e, procesom, čiže žiadne vytvorenie nových hraníc a tak ďalej. Vlastne toto je región, ktorý dostáva jej ako jediný e, mierové financie z EÚ, čo je vec, ktorá je veľmi, alebo bola na prospech mieru a zmierenia v našom regióne a to všetko by mohlo byť ohrozené kvôli Brexitu práve. My sme teda požiadali o to, aby, tento, e, o to, aby ten špeciálny štatút Severného Irska ďalej bol zachovaný v rámci EÚ a samozrejme e, jedna vec je riešenie Brexitu pre Írsko, ale aj pre e, severoírsky E, región. Takže treba dodržať tú dohodu z Veľkého piatku vo všetkých oblastiach, vo všetkých bodoch. Má to isté e, dopady aj na financovanie, aj na iné otázky, ktoré súvisia s prístupom alebo prínosom Európskej únie k e, mierovému procesu a zachovaniu mieru v danom regióne. Ďakujem pekne ešte pán Rope, takisto ako posledný rečník za e, regi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, e, vážení kolegovia. Sveikinu kaimynus Estus. E. Blahoželám estomským kolegom za to, že sa zhostili predsedníctva. Máte veľmi ambiciózny program. Odzrkadľujú sa tam mnohé aspekty európskeho života a dúfam, že sa nám to podarí spoločne aj zrealizovať. je dôležité, že politika súdržnosti až teraz sa správne e, realizuje tak v mojej krajine, ako aj v iných. Tí, ktorí čerpajú finančnú pomoc a realizujú projekty, si ale robia obavy o jej budúcnosť. V parlamente sa začalo na túto tému diskutovať. Aj dnes o tom hovoríme s vami. Vy teraz e, preberáte predsednícke žezlo a závisí veľa od toho, ako sa zhostíte tejto tematiky a od toho bude závisieť aj to, ako bude Európa vyzerať v budúcnosti. Či budú odchádzať e, obyvateľia z chudobných krajín do tých bohatších, alebo či sa podarí vytvoriť príležitosti aj v tých e, chudobnejších krajinách a že to všetko nebude koncentrované iba vo veľkých mestách. Takže všetko naozaj závisí od e, budúcej podoby politiky súdržnosti aj regionálnej politiky. Rovnaké práva pre všetkých. To je dôležitý slogan, váš slogan, ale mali by ste to podľa mňa trošku rozvinúť a povedať, eh, ako chcete priblížiť politiku súdržnosti občanom. V iných členských krajinách, kde nie je taká výrazná regionalizácia ako u vás, tak eh, Niektoré e, silnejšie regióny poberajú veľkú časť e, finančnej pomoci v neprospech tých e, možno, trošku menších a slabších. Čo si myslíte, ako by sa mali rozdeľovať kohezné prostriedky, tak aby sa dostali všetkým regiónom? tak aby sme sa vyhli tomu, že niektoré regióny e, nedostanú nič. Ďakujem pekne, takže to boli otázky od kolegov z výboru. Regi, nech sa páči, pán minister. Excuse me. Et, äh, ma väga tänan äh, kõigi küsimuste eest. Tegelikult... Äh, Ďakujem pekne za všetky otázky. Tieto otázky vlastne sa týkali takmer všetkých tém, ktoré sú zaujímavé pre poslancov, aj pre komisiu, pre parlament ako taký. Vy ste spomenuli takmer všetky témy, ktoré budú na pretrase v najbližšom e, čase. Aby som bol detálnejší, jedna téma, ktorá bola spomenutá zo strany viacerých e, koordinátorov, je otázka toho, ako budú naši členovia e, zastúpení v rámci e, predsedníctva pri diskusiách o budúcnosti koleznej politiky, ako presne bude vyzerať časový harmonogram, pokiaľ je o konanie týchto diskusí. Ako som už povedal, my sme naplánovali diskusie v rámci pracovnej skupiny rejiteľov e, v témach politických, kvázne politiky a tak ďalej. Budeme sa to pozerať e, v rámci dvoch skupín. Na jednou horizontálnou tému je budúcnosť práve koheznej politiky. A správa parlamentu tam takisto bola spomenutá. My rozhodne tieto pripomienky si e, prejdeme a zohľadníme ich. Ako som už povedal na Rade pre všeobecné záležitosti budeme diskutovať o koheznej politike aj v budúcnosti v novembri. Áno, e, časový rámec je trochu problematický. A ako viete, rátalo sa s tým, že 7. kohezná správa sa uverejní v oktobri. Čo to znamená z hľadiska bežnej práce? Znamená to, že pokiaľ chceme sa dopracovať k záverom e, rady, tak treba na tej predbežnej práci začať pracovať už v septembri. A neexistuje žiadna detailná agenda, detailný program, pokiaľ ide o radu pre všeobecné záležitosti, ale otázka tej budúcnosti kozných fondov tá určite bude na programe. Ak 7. E, kozná správa bude uverejnená, tak potom diskusia, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky, sa uskutoční aké závery by sme eh, mohli eh, alebo kým sme sa mohli dopracovať na základe tohto všetkého, mohli sme si pripraviť naše vlastné iniciatívne závery a uvidíme, ako budú eh, zladené alebo nakoľko budú v súlade so závermi koheznej správy. Ako sme do toho mohli ešte viac začleniť parlament? Určite budú isté návrhy, ktoré zohľadníme. Možno tu bude počas stretnutí e, skupiny e, riaditeľov, pracovnej skupiny riaditeľov, kde by sa mohli zúčastniť aj členovia REGI. Takáto možnosť určite bude zvážená. A potom ďalšia téma, ktorá bola spomenutá v rámci otázok, bola téma toho, nakoľko e, za nakoľko vážnu alebo dôležitú považuje Estonsko tému koheznej politiky. Ako som už povedal aj počas samotného vystúpenia, považujeme koheznú politiku za veľmi dôležitú. Zaznelo v tomto duchu viacero e, vyjadrenie počas diskusie, pokiaľ ide o rámec ďalšieho rozpočtového obdobia. Sú tam rôzne problémy, e, Brexit a teda s tým súvisiace možné zníženie e, našich rozpočtov, ktoré budeme mať k dispozícii a tak ďalej. Ako dobre viete, e, rozpočtové návrhy pravdepodobne budú navrhnuté v priebehu na bližšieho roka. Ale to nám ešte nebráni v tom, aby sme pripravili návrhy, ako sa dopracovali nejakým základným prístupom e, alebo usmerneniam v rámci koheznej politiky. Určite by sme mali zohľadniť aj názory rôznych aktérov, rôznych strán. Takže toto je smerovanie, ktorým sme sa my chceli v rámci predsedníctva e, vydať. A pokiaľ ide o ten omnibus, nariadenie omnibus, tak e, trialógy súvislosti s nariadením Omnibus e, sa môže započať v septembri. Isté e, prípravy boli vykonané, trilógy prebiehajú v oblasti polnospodárstva a cieľom e, nariadenia Omnibus je, aby sme sa dopracovali k tomu, aby sme do 1. januára dokázali túto legislatívu, tento predpis implementovať. Je to veľmi potrebné, aby sme to sili už počas tohto finančného obdobia. Pokiaľ ide o tému zjednodušovania, pracovná skupina na úrovni v tejto veci urobila skvelú prácu, odvedla skvelú prácu, výsledky boli uverejnené a tieto diskusie, ktoré sa budú e, konať v rámci pracovných skupín a takisto aj na rade, e, tento vstup my určite dokážeme e, využiť a slúbujem, že osobne sa stretnem s pánom Simom Kalasom, čo je bývalý komisár a bývalý premiér Estonska. A osobne sa nakoniec tiež poznáme. A spomenúť tých ostatných otázok, ktoré boli spomenuté, viaceré otázky sa týkali toho, či kohezná politika podporuje všetky regióny. Či kohezná politika podporuje chudobné regióny viac. Tieto otázky už napríklad hovorili o tom, či sa majú zohľadňovať eh, makroekonomické kondicionality, na to zatiaľ nejaká jednoznačná otázka, alebo odpoveď teda nie. Treba sa na to bližšie pozrieť, spraviť isté odhady a na prvý pohľad to vyzerá tak, že sú témy, e, kde sa ku konsenzu nedopracujeme a nesmieme e, zabúdať na to, že sú isté témy ako napríklad makroekonomická kondicionalita, kde nie je konsenzus ani len tu v tejto miestnosti. A tieto témy treba o nich hovoriť, treba sa dopracovať k nejakému spoločnému prístupu. Ďalšia téma, ktorá bola v vašich otázkach spomenutá, mestský rozvoj. O tom sa hovorilo už včera a bude k tomu informačný bod aj na Rade pre všeobecné záležitosti, pokiaľ ide o prípravné aktivity a komunikáciu, toto sa aj uverejní a teda táto téma bude určite prebraná na rade pre všeobecné záležitosti. Ako presne, to zatiaľ e, neviem povedať. Teraz otázka digitalizácie. Áno, toto je naša téma, je to jedna z priorit Estonska, je to horizontálna e, priorita pre Estonsko počas nášho celého predsedníctva. Takisto to súvisí aj s koheznou politikou. A ako príklad môžem uviesť, že všetky aktivity v oblasti žiadosti o financovanie a takisto aj vyhodnocovanie žiadosti a dohľad nad celým procesom a takisto aj e, potom podávanie správ, to všetko prebieha čisto elektronicky. a nič nie je predkladané u nás e, papierovo alebo nejako inak, e, nejakým iným formátom. Nemám to so sebou k dispozícii, ale existuje taká digitálna kartička, e, na základe ktorej robíme e, všetok vlastne, tak povedať, biznis so štátnymi orgánmi, e, podpisujeme zmluvy, podpisujeme rôzne dokumenty verejné a to všetko prebieha elektronickým e, spôsobom. Používame túto kartičku aj pri online bankingu a existuje aj isté e, mobilné ID alebo identifikačné číslo, ktoré využívame na tieto aktivity. Takýmto spôsobom môžeme komunikovať so štátnymi orgánmi. Všetky programy, všetky projekty, ktoré boli e, vytvorené zo strany Európskej únie, všetky žiadosti sa podávajú čisto elektronicky. Hovoríme o inteligentnej špecializácii. E, pokiaľ ide o elektronické riešenia, ktoré by mohli využívať európske občania pri komunikácii s um, inštitúciami Európskej únie. Kým takéto niečo nebudeme mať, tak bude veľmi náročné dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o iné inovácie. A je to téma, ktorú Estonsko chce ešte rozvinúť a venovať sa jej. A v rámci komisie takisto máme aj nášho komisára, ktorý je zodpovedný za digitalizáciu a je to človek, ktorý je veľmi schopný veľmi šikovný, a verím, že táto spolupráca bude naďalej veľmi plodná. A nemôžem presne teraz povedať, ako e, e bude možné financovať MFF, e, ale bude to rozhodná otázka do budúcna. Nemôžeme súhlasiť, že kohezná politika by mala mať menej financovania, menej zdrojov než iné politiky, tak ako e, už niekedy zaznelo. To je naša jasná pozícia a budeme sa snažiť e, túto tému obhájiť, alebo tento pohľad obhájiť aj v rámci diskusí o bezročnom finančnom rámci. Pokiaľ ide o 5 scenárov e, toho, toho bieleho dokumentu, ja by som nebol nejaký pesimista v tejto otázke v jednotlivých e, e, diskusných dokumentoch, ktoré komisia e, predložila. Za každým sa tam tá kohezná politika spomína, takže je to vnímané ako niečo dôležité. A dúfam, že žiadne z tých negatívnych scenárov sa nezrealizujú a musíme pracovať na tom, aby sa to nestalo. Ja som potvrdil, že estonské predsedníctvo E, sa bude zasadzovať o to, aby sme túto kohezo, politiku a túto otázku ošetrili mm, tak, ako chceme. Potom Brexit, to je veľmi náročná téma, samozrejme rokovania e, práve e, prebiehajú, neviem vám teda k tomuto dať nejaké jednoznačné odpovede, pravdepodobne, ale som presvedčený, že rokovania nás povedú do bodu, kde občania, či už európsky občania, alebo prípadne severoírsky občania, E, e, teda dúfam teda, že nebudú strácať svoje práva. Neviem vám to teraz presne e, zadefinovať, ale to je taká všeobecná predstava a mala by, malo by byť našom záujme udržať jednotu Európskej únie. A musíme v tejto veci dosiahnuť alebo dosiahovať ďalší pokrok a ako predsedníctvo budeme robiť všetko preto, aby to tak aj bolo. Potom otázka inteligentnej špecializácie, toto je vec, ktorá ku ktorej bude oznámenie komisie uverejnené. Myslím, že to e, má byť buď ešte v najbližších dňoch, dokonca niekto hovoril dnes, najneskôr budúci týždeň, každopádne potom keď sa to uverejní, tak si počkáme na závery, závery e, komisie a počkáme si na to, ako sa diskusia bude vyvíjať. Pokiaľ som niečo E, nestihol e, prebrať, tak e, ešte zareagujem neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Dúfam, že ste zodpovedali všetky otázky. Pán Fan Nistelroj, ešte máte niečo? Áno, hovorili sme tu s mojim kolegom o tom, že predsedníctvo za Pracuje tieto veci a parlament dostane pozvanie. Mohli by ste to aj skonkretizovať? Talín je síce úžasný, ale chceli by sme sa s ním aj konkrétne zoznamiť. Spomenuli ste všeobecné stretnutia, spomenuli ste Radu pre všeobecné záležitosti, ktorá bude hovoriť o budúcnosti, politiky súdržnosti a tak ďalej, ale je nemožné si predstaviť, že tam nebude Európsky parlament? Pochopil som to správne? Dostaneme oficiálnu poznámku? Ďakujem za túto poznámku. Pán minister chce odpovedať? Ďakujem za otázku. Rád by som to skonkrétnil. Dôležitá otázka. Včera, keď som mal stretnutia s kolegami, pochopil som, z mnohých vstupov, že poslanci Európskeho parlamentu by chceli pozvanie, pretože si myslíte, že to je zásadne dôležitá téma a že členovia výboru LIB by mali participovať na diskusiách v Taline. Äh, je pravdepodobné, že ak äh, si premyslíme 7. správu o politike súdržnosti, Nebude možné urobiť žiadne závery z tejto správy. Predtým, než zasadne Rada pre všeobecné záležitosti, treba počkať, kým sa táto siedma správa bude publikovať. Je možné, že ja ako zástupca predsedníctva potom budem mať stretnutie s vami. Nikomu som o tom zatiaľ nehovoril, ani predsedovi, ale je možné, že by sme sa stretli s vašim výborom a potom si môžeme prediskutovať eh, príslušné návrhy. Je to jedna z možností, ako sa zúčastniť. Ďakujeme. Budeme v kontakte s estonským predsedníctvom. Budeme mať na to príležitosti, pretože aj trialógy sú súčasťou našich povinností, takže budeme spolupracovať aj s ministrom, aj s s vami, pán minister, aj s predsedníctvom ako takým. Ďakujeme za prezentáciu, za odpovede a otvorenosť, s, ktorými, s ktorou ste s nami diskutovali. Ďakujeme aj za to, že ste sa podelili o nevšedné veci s našim výborom, o ktorých nehovoríte len tak na počkanie. A tešíme sa na vaše predsedníctvo, ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. continuing now with the agenda of our meeting. Pokračujeme teraz s programom nášho zasadnutia. Ďalší bod je prvá výmena názorov z, k stanovisku, ktoré pripravil pán Hetman. Toto stanovisko súvisí s Európskym zborom Solidarity. Nebudem opakovať celú históriu od minulého roka od prejavu pána Junkera a o rozhodnutí komisie. Pán Hetman odprezentuje túto históriu určite sám a je mi ľúto, že tu je taký hluk v tejto miestnosti. Dúfam, že sa to tu utiši, kým začnete. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca. Pane, 100 do solidarnościowych będzie także Myslím si, že to nám poskytuje príležitosť osloviť 100 tisíc mladých ľudí, ktorí sa budú venovať aktivitám súvisiacim so solidaritou. Myslím si, že toto by mohlo vygenerovať skutočnú pridanú hodnotu. E, oznámenie pána Junkera, že bude fungovať takýto nástroj, bolo naozaj hodnotným počinom. Chcem zablahoželať Európskej komisii za to, že už prví dobrovoľníci môžu sa zúčastniť za krátky čas takýchto zmysluplných aktivít ktoré sú prepojené na iné programy. Naozaj sme videli, že ľudia na to rýchlo zareagovali, na takéto oznámenie. Bolo to až bezprecedentné. Legislatívny návrh, ktorý stanovuje právny rámec Európskeho zboru Solidarity. Je to jednoducho veľmi dobrá správa. Nemyslím si, že by ktokoľvek pochyboval o dôležitosti solidarity, o dôležitosti empatie pri fungovaní spoločnosti. Úloha dobrovoľníkov je zásadne dôležitá. Som rád, že komisia má e, ešte jeden dokument, oddelenú iniciatívu, e, v ktorej sú programy. A tie programy už dokonca sa e, začali implementovať. Je to viac než len sústredenie sa na solidaritu. Návrh komisie je prepojený s Interregom, má svoje špecifické črty a autonómiu e, programov. Európsky zbor Solidarity nie je iba programom pre dobrovoľníkov sú tu i stáže, sú tu ponuky práce, ktoré súvisia so solidaritou a som veľmi rád, že e, tento program vytvoril také široké pole príležitostí, ale treba zabezpečiť, aby tí, čo pracujú e, vo svojich bežných pracovných činnostiach, neboli nahradení ľuďmi z Európskeho zboru Solidarity. Vždy treba mať e, na mysli proporciu. Ako tento Európsky zbor Solidarity bude fungovať? Treba si spomenúť na naše prvé pracovné miesta, keď sme my boli stážisti alebo dobrovoľníci. Dobrovoľnícka práca bude tvoriť 80 a normálne pracovné miesta 80 Možno, že by sa te, tento pomer mal zmeniť. Možno, že e, stážisti a tí, čo dostanú normálne zamestnanie, by mali dostať ešte vyššiu prioritu v tomto dokumente aj v budúcnosti. Rád by som predložil niektoré pozmeňujúce návrhy, zdôrazňujúc regionálny rozmer tohoto nariadenia v mene výboru a myslím, že všetci zástupcovia budú zaangažovaní a že vypracujeme vynikajúce stanovisko. Zoznam tieňových spravodajcov na v mojich poznámkach nie je úplný, tak sa môžu prihlásiť nejakí ďalší kolegovia. Pán Takula, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Hovorí sa tu, že ja som tiež tieňový spravodajca, aspoň tak to viem. Tak by som sa vyjadril aj ja k tejto správe. Každý, kto má kto mi chce rozumieť, by si mal nasadiť sluchadla, pretože finčina nie je ľahký jazyk. Trvá to celú väčnosť, kým sa niekto ho naučí a preto ho budem aj používať e, pri e, diskusii o Európskom zbore Solidarity. Je to niečo vynikajúce. Tento počin, ktorý podporuje súdržnosť a solidaritu. Sú to zakladajúce princípy Európskej únie. Návrh na Európsky zbor Solidaritu vytvára právny základ tomuto zboru a poskytuje príležitosť pre mladých ľudí zapájať sa do aktivít súvisiacich so solidaritou. Mm-hmm. Nemusia to byť dobrovoľnícke činnosti, môžu to byť aj pracovné miesta, ktoré sa poskytnú prostredníctvom Európskeho zboru Solidarity. Zvyši to mobilitu mladých ľudí, ich participáciu a zapájanie sa do činností, e, napríklad vzdelávacích. Existuje jediný portál, cez ktorý sa možno na všetky tieto aktivity prihlásiť. Mám niekoľko otázok. Spravodajca možno v tom má už jasno, ale ja by som predsa len sa spýtal, možno aj komisia by mi mohla odpovedať. Aké budú očakávané účinky práce Európskeho zboru Solidaritov na, napríklad na financovanie programu Erasmus+. Už sa bude pripravovať program Erasmus+. To je jedna vec. Druhá vec je, Európsky zbor Solidarity by nemal byť zdrojom lacnej pracovnej sily. A aké je prepojenie medzi Európskou dobrovoľníckou službou? Je to akýsi podprogram, alebo Európska dobrovoľnícká služba zostane programom, do ktorého je jednoducho vstúpiť a poskytuje príležitosti pre dobrovoľnícke činnosti. Alebo to znamená, že v praxi Európska dobrovoľnícka služba skončí a začne fungovať Európsky zbor Solidarity. Občianská spoločnosť sa zúčastňuje na dobrovoľníckej činnosti a očakávame, že sa budú koordinovať vzdelávacie aktivity nejakými národnými kanceláriami Európskeho zboru Solidarity? A potom títo ľudia, ktorí sa zapoja do zboru, akú potrebujú úroveň vzdelania aj e, národná úroveň bude potrebovať údaje o vzdelanostnej úrovni alebo iných údajoch tí, o tých, ktorí majú záujem o Európsky zbor Solidarity. Pre mňa toto zostáva otáznikmi, neviem si na to odpovedať a bol by som rád, keby pán Hetman mi poskytol svoj názor, svoje stanovisko tak, aby sme mohli nájsť odpovede na tieto stále otvorené otázky. A ako tieňový správodajca budem spolupracovať. Ďakujem pekne. Slovo má pani Vana. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, pán Hetman, za uvedenie témy. Chcem ospravedlniť tieňového splinevú spravodajkyňu, za ktorú, ktorú tu zastupujem. Mám tu poznámky od nej. Vítame vznik Európskeho zboru Solidarity ako príležitosti pre mladých ľudí, ktorí môžu e, zažiť skúsenosť vlastnej práce alebo dobrovoľníckej činnosti. Pýtame sa, odkiaľ prídu však peniaze na činnosť Európskeho zboru Solidarity. Bola by obrovská chyba, keby sme vzali peniaze z programov, ktoré dobre fungujú ako napríklad Erasmus Plus a ďalšie. Je zodpovednosť členských štátov EÚ, aby sa na toto našli nové peniaze, iné. Bolo by dobre mať hladkú integráciu s Európskou dobrovoľníckou službou, ktorá už funguje, a neohroziť tento fungujúci program ani ho neduplikovať. Obávame sa, že Európsky zbol Solidarity nebude rozlišovať medzi prácou dobrovoľníckou a prácou za peniaze. Neviem, či by sa dalo dosiahnuť dobrovoľnými programami pre miestnu komunitu také benefity, ktoré sa snažíme dosiahnuť napríklad služby pre znevýhodnených. Dobrovoľnícká služba nemá byť iba pre privilegovaných ľudí. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Demato. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovorí pani Damato. Čo sa týka Európskeho zboru Solidarity, musím sa vyjadriť, že keďže vznikajú prírodné katastrofy, napríklad v ostatných rokoch ich bolo dosť ako príkladov, je symbolické, že takýto program vznikol. Chcela by som sa vyjadriť niekoľkými poznámkami. V roku 2016 pán Juncker povedal, že cieľom Európskeho zboru Solidarity bude dať mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do rozličných činností, aby sa mohli e, zmysluplne zapojiť do mimovládnych e, orgánov, firiem, e, a prác, ktoré budú riešiť mnohé výzvy, ktoré pred nami stoja. A je to všetko na únijnej úrovni koordinované. Dúfam, že parlament, ktorý predložil vo svojom dokumente isté otázky dostane na ne odpoveď, najmä na tie otázky, ako odlišiť dobrovoľníkov a e, stážistov, ktorí pracujú, ktorých post je platený. Treba monitorovať aj pracovnú záťaž ľudí v Európskom zbore Solidarity a ich pracovné podmienky, pracovné prostredie. Práca, ktorú vykonávajú dobrovoľníci a stážisti, má byť monit- Torovaná. Vyjadrujem svoje obavy z implementácie prvej fáze Európskeho zboru Solidarity, kedy sme inkorporovali existujúce programy, najmä vzdelávacia kultúrne, ako Erasmus+, záruka pre mladých, program pre zamestnanie za sociálnu inováciu. Toto sa urobilo bez toho, že by sa vyjasnilo, ako sa budú financovať ľudské zdroje a ako prídu financie do Európskeho zboru Solidarity? Myslím si, že je potrebné jasne rozlíšiť e, rozpočet, ako sa poskytne zo strany komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. V krátkosti aj niekto, aby vystúpil aj za socialistov, keďže nemáme tu tieňového spravodajcu. Ja som veľmi rada, že vzniká taký Európsky zbor Solidarity, už e, ten názov Solidarita vo mne evokuje niečo pozitívne, niečo dobré. So Solidaritou sme my vo výbore pre regionálny rozvoj stotožnení, pretože je to základný princíp fungovania Európskej únie. Solidarita je tým hnacím motorom, ktorý práve slúži na vyrovnávania e, regionálnych rozdielov v rámci našich regiónov. Ale tiež mám niekoľko otázok, e, ktoré by som možno chcela zodpovedať, prípadne dáme do e, svoje pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že Európsky zbor Solidarity musí mať svoje jasné pravidlá, jasný e, systém fungovania, pretože v opačnom prípade budeme mať stále pochybnosti a bude to nejasný dokument. Troška mi tam e, vadilo pri prvom počutí, prečo iba mladí ľudia, alebo ako definujeme tých mladých ľudí, či to budú len študenti, alebo aj pracujúci mladí ľudia, alebo už troška možno za vekovou hranicou aby sme dali priestor, pokiaľ chcú aj iní, e, v takejto Európskom zbore Solidarity, ako bude ten celý systém financovaný. A potom by som chcela aj vedieť, že aké aktivity predovšetkým e, by e, sa vykonávali, či sú to budú len vzdelávacie aktivity, alebo pracovné aktivity, alebo aj, aj prípadne iné aktivity, ad hoc aktivity, ako to celé bude prebiehať. Takže toto sú otázky, ktoré ešte je potrebné zodpovedať, ale v každom prípade podporujeme túto iniciatívu iniciatívu a určite budeme na pomocní. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujeme pekne. Pani Mišel. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Celkovo máme pocit, že tento projekt európskych e, solidárnych zložiek je to zaujímavá myšlienka, pretože je to dôležitá otázka, ale predsa len máme ešte niekoľko otázok. Ja sa zamýšľam nad tým, či to vôbec bude odlišiteľné od európskej, európskeho dobrovoľníctva a či sa, sa to nebude zameriavať hlavne na, takéto, na takúto dobrovoľníckú činnosť. Malo by ísť hlavne o podporu zamestnania mladých. A skombinovať to v rámci jedného jediného programu, neviem, či je toto najlepšie. My samozrejme nie sme proti ale nie je mi úplne jasné, kto v konečnom dôsledku bude rozhodovať o tom, čo je projekt solidárnosti a čo je e, stáž. O tom by som rada vedela viac. Ak by sme mali obe, tak potom vyvstáva otázka, či pracovné miesto by potom bolo obmedzené iba na trvanie 12 mesiacov. Pri iniciatívach pre mladých ide hlavne o vytvorenie stabilných pracovných miest. A je to aj otázka financovania. Uvažuje sa nad 8 programami a my ako zelení e, chceme vedieť, ako to bude finančne kryté. Ďakujem, pán Van Nistelrooy. Ja, dank eh, Ďakujem pekne. Myslím, že je vždy zaujímavé na no, tomto výbore hovoriť o takýchto iniciatívach. Možno, že by sme mali ísť eh, ešte ďalej pri tejto novej činnosti, pretože v Európe <clears throat> je treba zdôrazniť eh, angažovanosť občanov. To je dôležité hlavne pri prírodných katastrofách, ale aj nejakých sociálnych udalostiach, kde by eh, bolo treba byť aktívnejšie, ale komu je táto iniciatíva určená? To je dôležitá otázka a taktiež, ako sa to všetko skonkretizuje. Prečo by sa takéto iniciatívy nezverili do rúk e, regionov alebo miest? Tak by sa potom e, robil aj nábor mladých a my by sme mohli zaručiť komunikačný kanál Mladí sú ochotní sa zapojiť, e, vyjadriť svoj názor. Je to pre nich skúsenosť. Takéto iniciatívy by mali prispieť k zlepšeniu imidžu EÚ v očiach občanov. Takže nejde iba o individuálne zapojenie sa, ale je to nová skúsenosť. A to by malo byť zaujímavé v kontexte regionálnej politiky by mala byť e, tomuto vyjadrená podpora. Neviem, prečo komisia e, o tom nehovorí. Výbor regionov možno áno, ale mala by sa toho zostiť aj komisia. Mali by sme e, hovoriť, ako dôležité je takéto iniciatívy podporiť a hovoriť o nich možno, že nejaké video natočiť alebo začať nejaký blog. Existuje už viacero iniciatív, ktoré možno nie všetky boli úspešné, ale bolo by dobre sa zamyslieť na nejakou možnosťou a náš výbor by mal zdôrazniť to, ako je dôležité, aby sme si všetci túto iniciatívu privlastnili. Podľa mňa by to mohol byť úspech, ale možno treba nájsť nejaký nový model. Ak budeme uplatňovať tie isté metódy, tak sa dopracujeme k tomu istému výsledku po každé. Je kniha s názvom eh, Let Stars Shine a presne o to by sme sa mali snažiť, teda aby E, tie hviezdy naozaj žiariť mohli. <clears throat> Ďakujem. Zástupcovia Európskej komisie, dvoch generálnych riaditeľstiev, kto vystúpi ako prvý. Pán Robert Franz. Pracujem na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Sme zodpovední za implementáciu. Odpoviem na tie otázky, ktoré tu odzneli, niektoré sa opakovali a mm, myslím, že je samozrejme, že odzneli, počúvame ich často prvom rade sa chcem poďakovať za e, podporu tejto myšlienke dať mladým možnosť e, ukázať svoju angažovanosť v oblasti solidarity a rozvoja Európy. Tým otázkam. Viacerí poslanci poslankyne sa pýtali na dopad programu Erasmus+. Viete, že viac ako 20 rokov už máme európsky, eh, európske, eh, európske dobrovoľníctvo a týmito solidárnymi jednotkami meníme trošku rozdelenie aj prostriedkov. Je to jasné aj v legislatívnom návrhu. Ale nielen, že ich eh, možno trošku presívame, ale aj ich doplňame. Nielen v prípade stáži a pracovných miest, ale ide aj o no- nové formy dobrovoľníctva. Nejde iba o cezhranečné možnosti, ale aj v rámci jednotlivých krajín. My sme veľmi podrobne E, pozorne počúvali to, čo zaznelo v rámci verejnej konzultácie pred predložením nášho návrhu. A je jasné, že musíme myslieť na dva aspekty pri realizácii. Poprvé kvalita, tá nemôže byť e, nejaká, nejako obmedzovaná. V prípade solidarity to musí byť ešte e, viac ako pri dobrovoľníctve, A potom sa taktiež kladol dôraz na inkluzívnosť programov. A tu sme navrhli isté nové e, podoby aktivít krátkodobé, mm, e, v tímoch dobrovoľníkov, hlavne zo znevýhodneného prostredia. Pre takýchto mladých je lepšie pracovať v skupinách a nie sami. A potom projekty Solidarity, kedy by išlo nielen o dobrovoľníctvo na plný úvezok, ale aj na čiastočný. Vytvoria sami projekt z vlastnej iniciatívy na miestnej úrovni a potom e, sa venujú tejto dobrovoľnej činnosti v ich e, voľnom čase. Takže je tu nielen finančné pokrytie, ale aj dodatočný stimul pre e, v prospech inkluzívnosti takýchto programov. Štruktúry uplatňovania sú rovnaké ako pri programe Erasmus+, čiže uplatňovanie, realizácia sa nekoná priamo tu v Bruseli prostredníctvom výkonnej agentúry, ale je systém e, agentúr vytvorených v členských krajinách. A vďaka tomu je lepší prístup k menším programom, pardon, projektom e, a je to teda lepšie napojené na Erasmus, Erasmus+ vnútroštátne agentúry. Tie sú teraz zodpovedné za realizáciu a malo by to zahraňať aj pracovné, e, pracovnoprávne aspekty. Zatiaľ máme zhruba 33 tisíc mladých v databázech, ktorí vyjadrili ochotu e, venovať sa nejakej dobrovoľnej činnosti, stáži alebo e, začali aj pracovať. A zaujímavé bolo, že keď si mali vybrať, akú činnosť by si želali, 86% povedalo, že je to jedna alebo druhá oblasť, čo je e, úžasné, pretože to svedčí o tom, že mladí sú ochotní niečo spraviť e, v oblasti solidarity. Registrácia takýchto mladých, motivovaných ľudí a to tvorí jadro, e, znamená, že môžeme s nimi spolupracovať. Nielen keď už e, začnú robiť, ale ešte predtým a aj potom, pretože my chceme čo najviac využiť ich zručnosti a aj to, čo sa naučia počas tej činnosti, <clears throat> aby sme im uľahčili vstup na trh práce. Čo sa týka rozpočtu, už som hovoril o tom, že pri dobrovoľníctve e, došlo k presinu 109, skoro 200 miliónov do oblasti solidarity sú ešte rozpočtové prostriedky, ktoré ostali v Erasme Plus pre dobrovoľníckú činnosť a nespadajú do e, e, zemepisného <clears throat> rozsahu pôsobnosti takýchto e, zložiek pracujúcich v záujme solidarity. Myslíme si, že by sme chceli rovnaké postupy, aby nebolo nejaké nízkonákladové dobrovoľníctvo a potom také nákladnejšie. Chceme rovnosť, <clears throat> chceme rovnaký prístup k obom program, programom alebo organizáciám, ako niekedy hovoríme. Už sa tu hovorilo o význame miestnych e, komunitách, o zapojení mladých na miestnej úrovni. A to je našou ambíciou. Ak sa pozriete na všeobecné ciele programu, tak sa nezameriavame iba na mladých, nielen na organizácie, ale aj na potreby komunít, jednotlivých komunít. Takže aj teraz sa už snažíme napojiť činnosť e, mladých na dianie v ich okolí. A dúfam, že to bude ešte úspešnejšie v prípade tých európskych zložiek Solidarity. Jedna vec, ktorá je nejasná, často súvisí s odlíšením prvej fázy ešte v roku 2017. To vyplýva zo znamenia komisie z decembra a sú to tie zmobilizované podporné programy, ktoré sa zasadzujú za solidaritu. V roku 2017 zrealizujeme 8 rôznych programov, ktoré sa zasadzujú za túto ideu, ale je to predsa len 8 programov, ale predsa len spoločných e, majú tých e, mladých motivovaných, ktorí sa už zaregistrovali do databázy a sú ochotní e, konať. A rozpočet už bol schválený Potom otázka, prečo sa zameriavame iba na mladých, ako ich definujeme. Sú to mladí od 18 do 30 rokov. Zameriavame sa na mladých, pretože si myslíme, že to je tá generácia, ktorá je zraniteľná, na ktorú sa treba zamerať. Dolieha na nich e, ťažko hospodárska kríza a skutočne by mohli prispieť k rozvoju spoločnosti. Potom otázka, či by sme mali lepšie zadefinovať činnosti alebo ich formát. Okrem návrhu nariadenia máme pracovný dokument komisie a tam podrobnejšie opisujeme práve činnosti a ich podobu. Potom padla aj otázka na to, prečo je to obmedzené na 12 mesiacov pri pracovných miestach, prečo nie dlhšie. Ide o to, aby sa tento nástroj nevnímal ako nástroj trhu práce, aby to nenahrádzalo e, aktívne politiky boja proti nezamestnanosti. Na to má EÚ iný nástroj, aj jednotlivé členské krajiny. My sa zameriavame iba na stáže, pracovné miesta v e, oblastiach, ktoré súvisia so solidaritou. Ak by ste sa podrobne pozreli na návrh, tak e, podiel peňazí využitých na pracovné aspekty predstavuje oveľa menej ako všetko, čo sa týka dobrovoľníctva. Myslíme si totiž to, že dobrovoľníctvo e, lepšie vyjadruje solidaritu. hlavne o vzťahu s mladými. Potom otázka finančnej stability, prečo navrhujeme samostatný právny základ. S týmto návrhom zaručujeme právnu istotu a stabilitu pre e, tie prostriedky, ktoré už tam sú, 341,5 e, milióna eur na nadchádzajúce 3 roky. To naozaj dáva manevrovací priestor a môžeme vytvoriť takéto pracovné príležitosti a aj regióny a mesta by mali spolupracovať a aktívni. E, presne o to sa snažíme tým, že máme e, ten rezervuár mladých motivovaných ľudí. To neznamená, že si z nich môžeme iba vybrať e, tých, ktorí budú tie činnosti vykonávať, ale oni môžu šíriť dobré slovo, a zasadzovať sa za solidaritu a súdržnosť našej spoločnosti. Ja myslím, že je to dobrý nápad a budeme spolupracovať s vami aj s výborom e, regiónov e, v budúcnosti. Dúfam, že som tým zodpovedal väčšinu otázok. Ďakujem pekne za toto detálne vysvetlenie. Pani Riedler, chcete ešte k tomu niečo dodať? V zásade kolega povedal tie základy. Možno jednu vec by som dodala, a to síce poprvé, ja pracujem na DG Ample a chcela by som zdôrazniť opäť, že dôležitý je ten rozmer e, zamestnanecký, pokiaľ je tento e, zbor e, Solidarity a čiže cieľom nie je bojovať proti nezamestnanosti v Európe, na tu máme, myslíme, máme myslím aj iné nástroje, napríklad e, tú mládežnickú alebo e, za ruku pre mladých, tam má nakoniec aj širší rozsah, širší záber, pokiaľ ide o podporu mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní v Európe. Čiže treba pamätať na to. že tých 20 tisíc pozícií E, pracovných pozícií alebo stáží. To nestačí na to, aby sme bojovali e, vo väčšom e, proti nezamestnanosti mladých v Európe. To je skôr taká dodatočná príležitosť pre mladých ľudí, aby mohli dostať nejaké kvalitné možnosti zaangažovať sa do rôznych solidárnych aktivít. Čiže to iba chcem zdôrazniť. A potom bola tu aj otázka, pokiaľ ide o lacnú pracovnú silu. Samozrejme, je to dôležitá záležitosť aj pre nás, aby sme mali e, tie uplatnenia kvalitné a na úrovni. A preto e, hlavne, e, hlavne chceme, aby všetky tieto e, stáže boli v súlade s našim e, rámcom kvality pre stáže, ten máme pripravený. Okrem toho potrebujeme, aby tieto stáže boli aj platené a aby boli platené zo strany e, Eh, aby boli platené zo strany zamestnávateľov a samozrejme musia byť plne dodržiavané aj predpisy eh, na národnej úrovni, čiže to je minimálna mzda, eh, prípadne ďalšie predpisy, ktoré prichádzajú do úvahy. A potom posledná vec chcem ešte dodať, že najmä pokiaľ ide o verejné služby zamestnanosti, ale takisto aj iné organizácie, ako napríklad e, obchodné komory a tak ďalej. Chceme všetci, aby, aby všetci títo aktéry boli do toho zaangažovaní do celého procesu a dúfame, že budú zaangažovaní najmä preto, lebo e, majú veľa vedomostí o situácii na trhu práce a môžu pomôcť potom aj s podporou e, týmto ľuďom, týmto stážistom po samotnej stáži, možno zaintegrovať ich do trhu práce po samotnej stáži, takže to by bola taká dlhodobo e, pozitívna e, záležitosť, aby e, ten mladý človek bol dobre zladený, povedzme, alebo mm, k nemu boli priradené zaujímavé otvorené pracovné pozície do budúcna a tak ďalej. Čiže to sú iba také drobnosti, ktoré som ja chcela spomenúť. Ďakujem pekne ešte, pán Hetman, aby ste to prípadne uzatvorili. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Do do kilku kwestii, do kilku pytań. Na większy... Ďakujem pekne a e, chcel by som um, sa naozaj poďakovať za všetky príspevky a chcel by som sa vrátiť k rôznym e, pripomienkam, ktoré sme zaznamenali aj k niektorým otázkam. E, hoci väčšina otázok bola zodpovedaná zo strany zastupcov e, komisie. Ja samozrejme nie som hovorcom komisie, práve naopak väčšinou bývam dosť kriticky, pokiaľ ide o dokumenty e, komisie, ale v tomto prípade musím uznať, že tento dokument bol naozaj vypracovaný veľmi rýchlo a ide o dokument, ktorý podľa mňa je kvalitný, je to dobrý dokument, takže gratulujeme k tomuto e, dokumentu danému, danému útvaru e, komisie, ktorý prispel k vypracovaniu tohto návrhu. Kolega Takula hovoril o budúcnosti a pýtal sa, čo sa stane po roku 2020. V tomto dokumente to uvedené nie je, pretože ide tu o obdobie 2018 a 2019 až po 2020. Takže dokument v zásade hovorí o finančných zdrojoch, ktoré pochádzajú najmä z Erasmus+, takisto z mechanizmu civilnej ochrany LIFE a takisto z Fondu pre rozvoj vidieka. A toto všetko je opísané v tomto dokumente veľmi e, podrobne a takisto sa to týka aj horizontu, alebo teda až do horizontu 2020. Čo sa bude diať potom, to je e, niečo, o čom sme možno mali diskutovať neskôr. potom je tu otázka Európskej dobrovoľníckej služby. Pokiaľ som tomu dobre porozumel, tak máme tu Európsky dobrovoľný dobrovoľnícky zbor a v zásade tu e, preberáme iniciatívy, ktoré sa týkajú členských štátov. Ale zároveň e, tu máme tzv. dobrovoľnú službu, ktorá sa môže vzťahovať na tretie e, krajiny, takže krajiny mimo členských štátov EÚ. A teda oba tieto programy môžeme e, vnímať ako komplementárne. Potom zaznela tu ďalšia otázka, pokiaľ ide o e, tieto zbory. A hovorilo sa tu o tom, akých sektorov sa to bude týkať, kde tieto brigády, tieto staže, staže budú fungovať. A dokument komisie uvádza, tieto oblasti, napríklad predchádzanie prírodným katastrofám, potravinárska pomoc, e, kreativita, šport, fyzická činnosť, sociálne aktivity. Takže sú tam v zásade vymenované všetky e, tieto oblasti a sú popísané e, veľmi podrobne. Ale samozrejme, že o tom môžeme diskutovať a zisťovať, či by bolo vhodné prípadne ešte rozšíriť tieto oblasti, kde by takéto stáže mohli prebiehať. Potom je tu ďalšia záležitosť. Tento nový nástroj by nemal uprednostňovať používanie lacnej pracovnej sily. Mali by sme uvažovať o istej e, značke excelentnosti alebo kvality e, pre e, tie organizácie, ktoré umožňujú zamestnávať týchto mladých ľudí v rámci tohto zboru. To je relatívne dobrý nápad, je to istá záruka práve toho, aby sme sa neocitli v situáciách, kde by sme e, kde by vzniklo riziko zneužívania a vykoristovania lacnej pracovnej sily. A táto značka kvality by umožnila týmto mladým ľuďom podporiť ich skúsenosti. Kto by sa mohol zúčastniť e, tohto zboru? Zastupce komisie to e, povedal. Je to určené pre ľudí do 30 rokov a mali by to byť takisto ľudia, ktorí sú znevýhodňovaní. A to je pozitívum tohto nového nástroja, pretože ide tu o mladých ľudí, ktorí majú isté problémy, či už v oblasti vzdelávania alebo v oblasti zdravia a to je tiež jasne povedané a uvedené v dokumente komisie. Takže tieto vzorce, ktoré sa tam objavujú, sú z môjho pohľadu veľmi dobré a chápem aj rôzne argumenty, ktoré tu zazneli v jednotlivých e, vystúpeniach, najmä keď e, sa hovorilo o otázke rovnováhy, teda 80 a 20 z hľadiska dobrovoľníckej činnosti. Ja si myslím, že tento nástroj samozrejme nemôže zásadne bojovať proti nezamestnanosti mladých v Únii, ale pripravíme nejaký pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o zmenu tohto pomeru. Aby som zhľadil situáciu, e, ktorá existuje z hľadiska počtu týchto mladých ľudí v tejto vekovej kategórii. E, musíme zohľadniť ich špecifickú situáciu. Pokiaľ aj jedna jediná osoba by našla miesto v rámci, alebo vďaka tohto e, programu, už to je plus, už to je e, pridaná hodnota tohto programu, pretože pokiaľ nie táto osoba zamestnanie, bude to stabilné zamestnanie, e, je to vlastne čo vec ako iba dobrovoľníctvo. Ďakujem pekne za túto diskusiu, vážení kolegovia, budeme teraz pokračovať s ďalším bodom na programe a to je stanovisko, ktoré pripravil pán Volkresov Siso, pán spravodajca, e, pokiaľ ide o hospodárske politiky v eurozóne. Takže nech sa páči, pán kolega Volkarsel Siso. Gracias, Ďakujem pekne. Už som to povedal do obeda, ale prepačte, zopakujem to aj teraz e, po obede. E, ďakujem, že ste mi umožnili posunúť najskôr túto rozprávu, ktorá pôvodne mala byť E, do obeda, ale bohužiaľ nebolo možné to e, zrealizovať v tej, takže ešte raz sa veľmi pekne chcem za túto ústretovosť poďakovať. E, v tomto stanovisku v tej, um, hovoríme o tom, aká dôležitá je kohezná politika, ako istý nástroj, ktorý môže vytvárať pracovné miesta, ktorý prispieva k hospodárskému rastu v našich mestách, v našich regiónoch a je to takisto nástroj, ktorý podporuje investície ja si myslím, že za každým je vhodný čas hovoriť o dôležitosti toho, aby sme e, dosahovali pokrok v oblasti ekonomickej a sociálnej kohezie. Treba ostraňovať a znižovať rozdiely medzi európskymi regiónmi. A dnes je to, myslím si, ešte dôležitejšie ako kedykoľvek e, predtým, pretože práve dnes sa Európska únia nachádza e, v takej náročnejšej situácii. To všetci si veľmi dobre uvedomujeme. Ale je jasné, že kohezná politika je hlavným nástrojom, e, ktorý máme, aby sme mohli e, podporiť hospodárskú e, súťaž, teda konkrétne konkurencieschopnosť, pretože práve vďaka tomu sa nám potom darí znižovať tie rozdiely, ktoré prispievajú aj k tej finančnej kríze, ktorá tu v posledných rokoch bola. A v tomto texte spomíname viaceré kľúčové oblasti, ako napríklad potrebu najďalej vylepšovať to, ako sa komunikujú, komunikujú výsledky e, koheznej e, politiky e, voči našim občanom, takisto chceme zdôrazniť potrebu posilnenia mestského rozmeru európskych regionov bez toho, aby sme samozrejme nedávali, nedávali bokom zase rozvoj vidieka. A takisto hovoríme o tom, že je potrebné ďalej podporovať iniciatívne, inovatívne iniciatívy a iniciatívy v oblasti výskumu, najmä tie, ktoré sa týkajú mladých ľudí. A posledná vec, ale veľmi dôležitá takisto, myslím si, že v tomto dokumente e, spomíname aj alebo zvorazňujeme aj tú potrebu, aby sme e, nadalej prehlbovali koheznú politiku. A to preto, aby sa efektívnejším spôsobom mohlo e, využiť používanie tých zdrojov tak, aby iniciatívy ako napríklad E, iniciatíva pre zamestnanosť. Mladí ľudia, aby naozaj v praxi fungovali, aby znižovali tú nezamestnanosť. Mladí ľudia, to je budúcnosť Európy, ale ja si myslím, že nielen budúcnosť, už je to naša vlastne prítomnosť. To sú práve oni, ktorí by e, mali byť v jadre našich aktivít. V dokumente zdôrazňujeme dôležitosť toho, aby kohezná politika mala flexibilnejšie mechanizmy, aby podporovala synergie medzi jednotlivými fondami. Čiže stanovisko, ktoré ja tu dnes eh, po obede eh, predstavujem, zdôrazňuje dôležitosť koheznej politiky na to, aby sme eh, vygenerovali rast, ktorý je inteligentný, ktorý je integrujúci, ktorý je trvalo udržateľný a ktorý nenecháva nikoho bokom, aby sa dostal do všetkých regiónov. Pretože toto je cieľ, ktorý máme v rámci všetkých ekonomických politík, e, ktoré v eurozóne máme. To je teda môj príspevok k tejto správe o hospodárských politikách a teraz si rád vypočujem a veľmi pozorne si vypočujem príspevky e, našich cených kolegov, e, ktoré určite obohatia samotný text. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you for this presentation. Ďakujem pekne za prezentáciu. Ďalej vystúpia tieňoví spravodajcovia. Pani Preso, nech sa páči ako prvá. Grazie, grazie presidente, grazie. A... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať eh, kolegovi Ramonovi Luisovi eh, za jeho návrh dokumentu. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá správa, Mám pár vecí, ktoré by som chcela zdôrazniť. A potom eh, na základe nich pripravím aj eh, pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o to, prečo táto správa sa sústreďuje na otázky eurozóny, na otázky eh, menovej únie, ja si myslím, že by sme to mohli trochu aj rozšíriť, pretože hovoríme vlastne o tom, čo kohezná politika robí pre eurozónu e, aj vo svetle nového finančného programovania. Eurozóna je to teda menová únia, o čom hovoríme, e, potrebuje nástroje, ktoré e, dosahujú istú rovnováhu vnútorne a tieto nástroje um, by mali v rámci koheznej politiky e, pomáhať odstraňovať alebo znižovať e, rozdiely medzi regiónmi a stabilizovať eurozónu. Samozrejme, tento e, prístup je veľmi dôležitý, pretože potrebuje pokryť celú Európu a tie krízy viedli k dosť výrazným šokom niektoré boli sredské, niektoré asymetrické a eurozóna, aby, mm, aby, aby, mala, aby fungovala poriadne, potrebuje investície, potrebuje e, dať dokopy, e, priťahnuť sebe rôzne regióny, ktoré sa e, kvôli kríze od seba vzdialili a treba ich opäť dať na cestu konvergencie a vyššie stability a na to je potrebné, aby sme mali správny rozpočet pre Európsku úniu, aby sme solidifikovali um, ekonomickú konvergenciu v rámci EÚ, aby sme zvyšovali konkurencieschopnosť členských štátov, aby sme zvyšovali stabilitu celého, celej eurozóny. Rozpočet pre eurozónu by takisto mohol e, zasahovať aj do schopností e, členských štátov absorbovať symetrické a asymetrické šoky e, v časoch krízy, pretože je jasné, že kohezná politika sama o sebe to nedokáže. Nemôžeme dať e, iba koheznej politike zodpovednosť za to, aby sme sa z tej krízy e, vyhrabali. Zodpovednosťou koheznej politiky je e, pritiahnuť sebe tie ekonomiky, aby sa regióny zbližovali, aby sa schopnosť podnikov využívala, aby sa zlepšovala schopnosť alebo konkurenceschopnosť trhov práce. Čiže z hľadiska politiky je to vlastne taká istá mikrozáležitosť, ktorá sa týka zasahovania jednotlivých e, sektorov. A pokiaľ ide o externé e, šoky, tak ako napríklad v prípade e, krízy, poznáme to je vlastne makronástroj. A my si myslíme, že kohezná politika môže spraviť isté veci v rámci EU, e, eurozóny alebo mimo eurozóny. A rozpočet Európskej rozpočet eurozóny môže spraviť aj iné veci na to, aby sa znižovali rozdiely medzi členskými štátmi a aby sa e, regióny opäť pritiahli, tak povediac, e, k sebe. A ako som už povedala, my pripravíme aj pozmeňovacie návrhy a určite sa nakoniec dopracujeme k nejakej zhode. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tomašič, ďalej. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Sredstva kohezijske politike pridonose rastu i konvergenciji. Je to v záujme rastu a konvergencie tieto politiky. Samozrejme musia to byť dobré projekty, ktoré budú zvyšovať konkurencie, schopnosť a hospodársky rast, ale je tu vysoké zadlženie kvôli kríze a to je ešte stále veľká prekážka pre tento eh, rast a rozvoj potenciálu verejné politiky veľmi súvisia od e, manažmentu, ale sú tu aj mechanizmy rozvoja a možno spolufinancovať jednotlivé projekty. A závisí to aj od systému a fungovania e, samozpráv. Predpoklad Eh, dobrej realizácie politiky je harmonizácia tejto politiky s hlavnými cieľmi EÚ, ale je tu aj zameranie sa na tie projekty, ktoré sú v prospech eh, hospodárstva preto treba peniaze používať v prospech eh, slabších regiónov a nerovnako pri všetkých regiónoch. A potom je tu aj makroekonomická stabilita v krajinách. Tu treba zaručiť a taktiež zahraničné priame investície. Tie sú dôležité do projektov, ktoré sú v národnom záujme a znižujú nezamestnanosť. Ďakujem pekne ďalej. Norika Nikolaj zo skupiny ALDE, ale tá tu teraz eh, nie je a poprosila ma, aby sme, e, aby som ja predstavila jej stanovisko a jej príspevok e, do diskusie. Poprvé, podporuje stanovisko e, spravodajcu, ďakuje za odvedenú prácu a chcela by vám oznámiť, že hlavná správa sa nevzťahuje na všetky členské štáty EÚ, ale iba na eurozónu vo všeobecnosti v makrofinančnom prístupe politiky hospodárskeho eh, druhu pokrývajú vždy všetky krajiny EÚ, napríklad eh, pri rozpočtovom deficite, ako to stanovila zmluva z Maastrichtu. Politiky, ktoré platia len pre eurozónu a ktoré musia byť e, tiež v súlade so všeobecnými princípmi EÚ e, z hľadiska politiky súdržnosti e, tu vyvstáva otázka, ako tieto dve veci usúvzťažniť. Sú hlasy, ktoré hovoria, že tieto politiky iba znižujú rozvojové rozdiely medzi starými a novými štátmi Európskej únie. A moja odpoveď je, politiky súdržnosti by mali byť dobré aj pre tie členské štáty z eurozóny, a musia byť používané pre všetky členské štáty. Inak nemôžeme akceptovať flexibilitu a zjednodušenie práce s európskymi fondmi. Toľko myšlienky pani Nikolaj ako tieňovej spravodajkyne. A teraz dostáva slovo pani Martina Michels, Michels ako tiež tieňová spravodajkyne. Máte slovo. Ja, vielen Dank. Ďakujem aj spravodajcovi. Myslíme si, že sa správa uberá dobrým, rozumným smerom. A pán Siso to uviedol. Správne opisuje politiku súdržnosti a zasudzuje sa za vyvážený rozvoj celej EÚ. Podľa nás by tam malo byť čo to doplnené. Poprvé, všetci sa na tom zhodneme, teda, že politika súdržnosť môže zmierniť sociálny hospodársky dopad krízy, ale má svoje hranice. Nemôže odstrániť e, zle navrhnutú hospodárskú politiku na národnej úrovni. Na to treba možno, že sa odkloniť od e, úsporných opatrení a zamerať sa skôr na reštrukturalizáciu dlhu, lepšie prerozdelenie bohatstva, hlavne prostredníctvom štrukturálnych fondov a ďalších nástrojov podpory. A zhodneme sa aj na tom, že politika súdržnosti musí byť pravidelne prispôsobená realite a výzvam. Nedá sa však od nej očakávať, že bez dodatočných prostriedkov zvládne čím ďalej, tým viac úloh. Mali by sme opäť zdôrazniť to, čo náš výbor už viackrát spravila, síce, že synergie medzi jednotlivými nástrojmi podpory sú dôležité, ale je tu článok 174 a nie je teda možné E, rýchlo používať tie prostriedky na nejaké súkromné investície a prepojenie s európskym semestrom a odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. To moja politická skupina musí odmietnúť, pretože už len ten rytmus odporúčaní nie je kompatibilný s strednodlhodobými E, cieľmi tejto politiky súdržnosti. O tom sme sa už viackrát presvedčili a sú tu viaceré odporúčania, ako napríklad zvýšenie e, dôchodkového veku a tak ďalej. To vôbec nie je kompatibilné s cieľmi politiky súdržnosti a náš parlament nedávno zamietol makroekonomickú kondicionalitu, bolo to na náš podnet. Je potrebná lepšia politická koordinácia. Thank you, Mr. Škrlec. The floor is yours. Ďalší rečník. Push the wrong button. Thank you, Mr. Chair. The... Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, kolegovia, vítam túto správu. Uh, give some our Hovorí pán Škrhlec. Ďakujem za toto stanovisko. Predovšetkým by som rád spomenul rast, ale človek by rád videl aj trvalú udržateľnosť. A teda z toho vyvstáva trvalo udržateľný rast. Tento treba zdôrazniť v texte. Je veľmi jednoduché takto zlepšiť eh, posolstvo. Vítame opatrenia na usústiažnenie tejto politiky s ďalšími politikami Európskej únie. A čo sa týka Európskeho semestra a implementácie programov štrukturálnych európskych fondov, to sa týka iného cieľa, hoci sa môžu zdať podobné. A takisto cyklický prístup by podkopal to, o čo sa snažíme, a to zmierniť štrukturálne rozdiely v regiónoch EÚ. Makroekonomické kondicionality, ak sa nebudú riešiť, by mohli mať negatívny dopad na občanov, ktorí by mali byť hlavnými beneficientmi politiky súdržnosti a ich partnermi by mala byť centrálna vláda. Ale tieto opatrenia by mohli mať negatívny dopad na názory obyvateľstva na EÚ, ak sa nepodaria. Nedajú sa ani plne implementovať so zaangažovaním miestnych e, samozpráv a regionálnych samozpráv, preto apelujeme, aby sa tieto orgány zapojili do takých aktivít ako je Európsky semester. Je dôležité zdôrazniť úlohu samozpráv pri investovaní do adaptačných programov zmierňovania a takisto treba účelovo viazať e, finančné prostriedky na programy, ktoré sa snažia o lepšiu budúcnosť. My ako zelení sa snažíme, aby bol európsky semester e, ekologicky prívetivý a takisto sa snažíme o to, aby správa veci verejných mala environmentálny rozmer. Je dôležité, dôležité pripomenúť využívanie inkluzívnosti, kvality a ďalších hnacích motorov trvalej udržateľnosti. Veríme, že európske finančné fondy v kombinácii s fondami súdržnosti by mali byť zvýšené a takisto by malo byť účelovo viazané na opatrenia proti, voči chudobe. ešte niečo o synergii takto kombinovaných fondov. Treba vytvoriť nové synergie medzi európskymi fondmi a fondmi na Horizon 2020, fondom FC, Connecting Europe Facility Erasmus+. Plus, Všetky tieto fondy skombinované by, malo zostať, by mali zostať hlavnými financujúcimi zdrojmi, navzájom sa doplňať, ale FC by nemalo podkopávať politiku súdržnosti a dlhodobú perspektívu politiku, politiky súdržnosti. Uh, emphasize... Veľmi dôležité je aj podčiarknúť horizontálne princípy viac vrstvových vlád alebo správ, administratív, pričom sa treba vyhnúť eh, tematickým prekážkam a e, zachovávať e, dobré veci, ktoré je hodno preniesť aj do budúcnosti. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Ešte niekto si želá ujať sa slova? Pani Maletič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom za prezentácie a pánu kolegovi Valca Starel Siso E, ja vám ďakujem za váš návrh stanoviska. Rozpráva o hospodárskych politikách prebiehajú aj vo výbore EKON. A rada by som zdôraznila, že nie je vždy jednoduché oddeliť hospodárske politiky pre eurozónu a hospodárske politiky pre členské štáty EÚ mimo eurozóny, pretože náležité, náležitý mix hospodárskych politik je zásadne dôležitý pre každý členský štát EÚ. Je to mix fiskálnej konsolidácie investícií a fondov, súvisí s tým inovácia, veda, nové zručnosti, vzdelávanie, všetko to, o čom hovorím na úrovni Európskej únie. Ide tu aj o posilnenie vnútroeurópskeho jednotného trhu, ide o kapitálovú úniu, bankovú úniu, digitálny jednotný trh, transportný sektor, energetickú úniu a všetko ostatné. Rovnako by sme chceli zdôrazniť úlohu politiky súdržnosti. Táto je horizontálna, keďže musí sa vysporiadať so všetkými tými vstupmi, ktoré som spomínala, a musí vzniknúť náležitý hospodársky mix, ktorý je dôležitý pre akýkoľvek členský štát, aby sa rozvíjal, aby vytváral nové pracovné miesta. A preto by sme mali zdôrazniť tomto výbore fakt, že stabilná a silná eurozóna je podmienkou silnej Európy ako celku, ale nemôžeme mať silnú eurozónu bez silnej Európskej únie vo všetkých členských štátoch a všetkých jej regiónoch. Treba posilniť preto všetky regióny, aby bolo možné zbaviť sa rozdielov rozdielnosti, odchýlok. A skutočne to treba povedať nahlas, že hospodárske politiky podporujú politiky súdržnosti, treba ich e, namiešať v tej správnej rovnováhe. A politika súdržnosti nie je len o investíciách, ale aj o ďalších aspektoch. A to v celej Európe. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem. Pán, eh, pán Nistelroj, len krátko, Po všetkom, čo tu odznelo, o prípravách niekoľko poznámok. Myslím si, že ak eh, naše vyhodnotenia čítame pozorne, tak tri štvrtiny odporúčaní sú namierené na regióny a na mesta. Takže posilnenie eurozóny je ešte jasnejšie, ak si uvedomíme toto prepojenie vo všeobecnosti. Druhé, čo chcem povedať, neviem, aký dokument rieši výbor pre hospodárske záležitosti. Nevieme, akým smerom sa vydali v tomto výbore, na akom dokumente pracujú. Je to predsa zásadne dôležité. Veľmi jasne by sme mali povedať, že nemáme miešať dve rôzne veci. Kohezia, stimulovanie rozpočtu eurozóna. Treba rozlišovať. Nemáme to všetko miešať do vedna. Politika súdržnosti je predsa politikou pre všetky regióny, tak ako to teraz funguje. A takto to je predsa dobre, funguje to dobre. Účinok súdržnosti je cieľ Európskej únie, to nie je program alebo nástroj, je to cieľ. Takže v tomto zmysle nemôžeme vyňať nejaký nástroj, ktorý použijeme len v eurozóne a tým tvrdiť, že robíme niečo pre súdržnosť. To nedáva zmysel. Nikdy by sa to nemalo zmiešavať a treba na to dať veľký pozor. Je zaujímavé, že sa môžeme usmiať nad externalitami. Napríklad môj kolega tu je z Bulharska. Investícia v Bulharsku prinesie okamžite osoch aj iným krajinám. treba, aby sme mali prístup k dokumentu, ktorý sa odprezentuje na rade, dokument, na ktorom pracovali krajiny Vyšehradskej štvorky, ktoré tento dokument sa týka externalít. Tam vidíme pozitívny prístup pre krajiny eurozóny k politike súdržnosti. Má to veľmi dobrý základ, len si treba pozorne vypočuť, keď na fóre Moskoviči povedal, eurozón, eurozóna by mala byť taká atraktívna, že každá európska krajina by sa chcela, mala chcieť pripojiť k eurozóne. Ale to je podľa mňa len teória na ekonomickom fóre, ktorá odznela. Ešte to len má prísť. Zatiaľ stačí, keď sa udržíme v jednote, zjednotení a politiku súdržnosti budeme vnímať ako oddelený cieľ. A samozrejme je tu rozpočtové hľadisko veľmi dôležité. Možno by sme mohli pripraviť, alebo aspoň si pozrieť ten dokument, o ktorom hovorí výbor Ekon. Ako sa stávajú k témam v tomto dokumente, aby sme, aby sme vedeli aj v tomto výbore, ako to všetko zosúľadiť. Ja by som rád e, povedal, vedel, ako to plánuje hospodársky výbor riešiť. A Teraz budeme pokračovať vstupom Európskej komisie. Zareagovala by som na to, čo povedal pán Van Nistelrooy. Áno, máme návrh toho dokumentu, tej správy. Je mi ľúto, keď ste ho vy nedostali, ale je... Myslím, že sa rozoslal. Pokiaľ ja viem, bolo to distribuované. A teraz pozývam zástupcov Európskej komisie, aby sa ujali slova. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážená poslankyne poslanci Európskeho parlamentu. Komisia víta prácu výboru a blahožela spravodajcovi a pieňovým spravodajcom k ich stanovisku. Ako viete, názory komisie na hospodárske politiky vrátane eurozóny boli sformulované v tzv. Reflection Paper o prehlbovaní hospodárskej a menovej únie z 31. mája 2017 je tento dokument a kroky, ktoré sa tam navrhujú, medzi iným boli namierené na reverziu sociálnych divergencií medzi členmi eurozóny a navrhujú sa mnohé kroky, ktoré skôr vedú ku konvergencii, makroekonomickej stabilizácii, posilneniu a koordinácii hospodárskych politík medzi členskými štátmi EÚ. Komisia priklada veľkú dôležitosť podpore ďalších investícií a ako viete navrhla expanziu EFSI O tom sa bude rokovať na trialogu. V súčasnosti sú rokovanie rozbehnuté a budeme revidovať investície a zároveň podporovať komplementaritu s európskymi štruktúrnymi a investičnými fondmi. Ďakujem pekne za prácu, ktorú ste odviedli na tejto tematike. Ďakujem vám, pán Val Presel Siso, máte slovo, aby ste uzavrali dnes diskusiu. Gracias, nuevamente, señora presidenta. Bueno, cuando... Ďakujem pekne ešte raz. Ja keď som vystupoval poprvýkrát, tak som hovoril e, najmä o obsahu e, tohto dokumentu a hovoril som, že e, čakám, že vaše príspevky, vaše vystúpenia prinesú niečo pozitívne, pokiaľ ide o obohatenie tohto dokumentu. A naozaj som sa nemýlil, pretože v tých príspevkoch, ktoré ste mali, e, naozaj zaznelo toto obohatenie e, pôvodného textu. Takže o toto presne išlo, toto som chcel presne dosiahnuť a aj sa nám to myslím, že spoločne e, podarilo dosiahnuť. A máme tu jeden spoločný menovateľ, pokiaľ ide o všetky tie vystúpenia, pokiaľ by som to chcel nejako veľmi zhrnúť, tak ten spoločný menovateľ by bol kohezia, súdržnosť. Rovná sa rovnosť, rovnoprávnosť. Čiže kohezia, súdržnosť má znižovať nerovnosti. Dnes sme v momente, kedy máme jasnú politiku, odhodlanú politiku kohézie a je zjavné, že bojujeme a úspešne e, bojujeme, ten úspech možno príde e, neskôr, ale určite jedno dňa e, príde, bojujeme proti chudobe. Čiže hovoríme tu o silnej Európe, založenej na silných regiónoch a myslím si, že toto je nevyhnutné. Naozaj treba, aby eurozóna mala k dispozícii sériu alebo sadu nástrojov, ktorá by znižovala tieto rozdiely a teda najmä tie rozdiely, ktoré sú medzi regiónmi, ktoré sú, e, ktoré najviac e, trpeli, najviac ich poznačila tá ekonomická kríza a e, znižuje sa v nich aj, alebo znižovala sa v nich aj konkurencieschopnosť. Takže v tomto zmysle zaznelo veľa príspevkov a v tomto smere budeme aj ten text e, trochu ešte vyľaďovať. A preto e, sa chceme dopracovať k textu, ktorý bude vyvážený a takisto treba e, vylepšovať aj tú konkurencieschopnosť nielen samotných regionov, ale aj celých členských štátov. Takisto je veľmi dôležité, že toto stanovisko môže zvažovať témy ako E, napríklad riešenie chýb, e, pokiaľ ide o ekonomickú štruktúru členských štátov. Ale e, zároveň toto stanovisko ešte spada pod výbor Ekon a hovorí sa, že keď tu hovoríme o kohezii, vyzerá to ako keby sa ten titul a obsah nerozširoval v súvislosti s inými e, dokumentmi, ale my sme ten názov predsa, ten titul e, nevyberali. E, ten, ten výbor Ekon pripravil nejaký názov a my iba pripravíme stanovisko k tej správe a nemôžeme k tomu už nejaký ďalší názov alebo alternatívny názov pripraviť, vymyslieť. A plne súhlasím s tým, že je tu potreba rozšíriť koncept hospodárskeho rastu, teda rozšíriť to na trvalo udržateľný a s tým plne súhlasím a tak to aj presne aj e, bude. A nie je to ľahké odlíšiť ekonomickú politiku eurozóny od e, tej, ktorá sa e, môže aplikovať mimo eurozóny. A kozná politika je politikou, povedzme, takou prierezovou. A je takisto dôležité, aby bola istá jednota. Už aj pán eh, Van Nistelrooy to spomínal, teda jednota v rámci európskeho rozpočtu. Eh, totiž to kohezná politika má byť eh, pripravená a nastavená na všetky regióny. A to je naozaj, tak kohezia to nie je iba niečo, niečo ako iba jeden e, program. To je náš cieľ, to je to, čo chceme dosiahnuť. To je tá kohezia, to je tá súdržnosť. Čiže je to samostatná, samostatný cieľ e, v rámci európskeho rozpočtu. Pričom vieme, že rozpočet má byť vnímaný z tohto takého jednotného holistického pohľadu. A teda nie je to iba nejaký jeden program, je to jeden cieľ, je to taký všeobecný cieľ, ktorý máme a je to niečo, k čomu sa chceme dopracovať nejaký áno, nejaký cieľ. Takže ďakujem eh, veľmi pekne za všetky eh, príspevky. V tom stanovisku ich určite odzrkadlíme a naozaj budú pre ňo obohatením. Thank you, Mr. Walker, so the... Ďakujem. A ešte posledná vec, ktorú poviem. Lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Obed, stredu 19. júla pretože hlasovať o stanovisku budeme 9. septembra. Čiže stredu 19. júla na obed. Toľko k tomuto e, stanovisku. Týmto uzatváram túto schôdzu, teda verejnú časť a tí, ktorí nepatria ku koordinátorom, prosím, opustite túto zasadacú miestnosť a budeme teraz pokračovať v zložení koordinátorov za so zatvorenými dverami.